máte, sú ešte z 80. rokov. To sú čase, keď ste navštívili Černobyl a odtedy mali sme aj revíznu klauzulu a žiadna revízia sa nekonala. Ďakujem pekne za vaše úsilie. Predseda, ďakujem pekne pán Belet. Takže diskusia na túto tému je uzavretá a hlasovať sa bude o nej zajtra o 12. Our The... Ďalší bod programu je stanovisko komisie k praktickým aspektom, ktoré sa týkajú revízie e, nástrojov EÚ na podporu malých a stredných podnikov v budúcom programovacom období. A dovolte, aby som hneď aj teraz dal slovo komisárovi Tajanimu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, e, ctení kolegovia posla, ctení poslanci. Otázka, ktorú, pre ktorú stojíme, je, že akým spôsobom komisia zamýšľa pomôcť malým a stredným podnikom zo financovania, aby mohli rásť. V rámci stratégie 2020 sme slúbili, že sa budeme sústrediť na rast, ktorý bude postavený na inováciách a znalostnej ekonomike, aby vznikali nové firmy, pretlačili nové myšlienky, inovácie a takisto, aby zabezpečili rast. Musíme zabezpečiť to, aby pri, tieto firmy mali prístup eh, k financiám, ktoré sú potrebné. Sam, finančné zdroje sú také, sú, idú ruka v ruke s inováciami pretože, ja môžem to opakovať do nekonečna, že nedá sa mať raz a nedá sa mať konkurencieschopnosť bez inovácie a bez vynálezov. Čiže predovšetkým sme v rámci našich návrhov chceli zdôrazniť to, aké potrebné a dôležité ujesto má veda a výskum. A tak, ako je to v našej zelenej knihe, ktorá bola schválená minulý týždeň k otázke financovania. Chceli by sme prijať také nástroje, ktoré by mohli zjednodušiť eh, financovanie a eh, takisto zjednodušiť naše, naše linky k eh, partnerom a zabezpečiť im aj miesto na trhu. To znamená, že základom bude zjednodušenie. To bude, to, bude, to bude základom našho budúceho úsilia čo bude cieľom podpora malých a stredných podnikov. Jednotlivé nástroje, finančné, finančné nástroje musia byť dostupné všetkým um, európskym firmám, osobitne tým, ktoré majú potenciál rastu. A preto ja som presvedčený, že nástroje, ktoré sú nasmerované na malé a stredné podniky, by mali byť všetky v jednom programe pre Európu s tým, že budú e, z, e, tam zhrnuté všetky tie informácie, ktoré doteraz máme. To znamená, že musíme mať aj príslušnú flexibilitu, aby sme reagovali na zmeny v najbližšom finančnom programovacom období. Preto komisia sa chce sústrediť na finančné nástroje a teda prejsť od od takého systému, kde sa jednoducho peniaze poskytujú eh, k systému požičiek eh, tým firmám, ktoré predložia racionálny podnikateľský zámer. To znamená, že my budeme ochotní poskytovať rizikový kapitál v rámci týchto programovacích eh, v rámci toho programovacieho obdobia. Doteraz to fungovalo veľmi dobre, podarilo sa nám 100 eh, tisícom podnikov pomôcť a na konci programovacieho obdobia dúfajme, že to číslo bude 300 tisíc. Takisto je to vlastne prvá generácia takých rizikových investícií v rámci EÚ. Um, ehm, pričom teraz rating je toho 98%. Akým spôsobom bolo využité tieto prostriedky na 98%. A keď sa pozriete na malé a stredné podniky, ktoré v Európe máme, majú veľký potenciál rastu. Potom ďalší dôležitý aspekt je, že nesmie to byť všetko alebo vonkoncom nebyrokratické. Musí sa to diať Môžete sa to, teda, sa to teda uskutočniť aj s miestnou pobočkou alebo miestnou bankou. Nemusíte utekať do Bruselu, aby ste získali peniaze. Pred niekoľkými dňami rada vyzvala komisiu, aby pripravila e, systém e, rizikového kapitálu na úrovni e, spoločenstva a komisia bude reagovať na túto požiadavku, pretože my vieme, že sú tu určité medzery v oblasti európskeho trhu s rizikovým kapitálom. E, už e, tento systém požičiek pomohol veľkému počtu firiem v Európe a komisia je presvedčená, že však e, tieto záruky sú nevyhnutné tak na e, regionálnej ako na európskej úrovni. Takže my pripravujeme sériu konzistentných nástrojov, ktoré budú zacielené na malé a stredné podniky so zárukou a voláme po tých členských štátoch, ktoré majú o toto záujem, aby nám pomohli v našom úsilí. Toto by som teda chcela povedať o budúcom programovacom období. Ale dovolte, aby som ešte k tomu doplnil, že zároveň, alebo medzi tým komisia mm, nezaspala na Vavrinoch, ale minulý roku pripravila fórum malých a stredných podnikoch, kde sa monitorovalo, akým spôsobom fungujú malé a stredné podniky, aby sa z toho vypracovali osvedčené postupy. A toto existujúce vo permanentné fórum vlastne bude spájať eh, malé a stredné podniky a úverové inštitúcie na pravidelnom základe, tak aby preskúmavali možnosti prístupu k peniazom takisto diskutujú o tom, akým spôsobom sa dá rozvíjať ďalej európsky trh a som veľmi rád, že môžem povedať, e, že dosahujú aj pokrok v týchto, tých, týchto otázkach. Rovnako dôležitý je samozrejme aj regulatórny obsah a tu by som, som rád e, vyjadril osobitné poďakovanie kolegovi Michelovi Barnierovi, ktorého e, oznámenie o vnútornom trhu pripravilo e, také podmienky, kde naša legislatíva bude môcť byť potom užitočnejšia, osobitne tá iniciatíva oblasti rizikového kapitálu, pretože to ďalej posilňuje náš spoločný vnútorný trh a zvyšuje konkurencieschopnosť a podnikateľského ducha v Európe. Čo sa týka bank, tak e, nariadenie Basel 3, Basel 3, ktoré spadá pod e, portfólio komisára Barniera, tam sa pripravuje návrh v júni tohto roku a návrh komisie bude vlastne preskúmavať e, makro a mikroúčinky tohto návrhu. Takže je dôležité, aby to bolo naciachované tak, aby to pasovalo čo najlepšie na vnútorný trh, pričom brať do úvahy aj ostatné časti sveta. Ehm, tri e, inštitúcie, teda parlament aj rada, budú musieť potom uvažiť o tom, ako najlepšie teda využiť tieto prostriedky. A počas tohto obdobia e, nedostatku peňazí je dôležité ich investovať veľmi dobre. Som presvedčený, že finančné nástroje, o ktorých tu hovoríme, e, budú doplňujúcimi zdrojmi v Európskej únii a môžeme byť presvedčení, že budeme pracovať aj naďalej v tom zmysle, aby naše návrhy sa neustále sústredili na rast malých a stredných podnikov prospech budúcnosti Európskej únie. A my sme presvedčení, že práca, ktorá sa uskutoční v najbližších mesiacoch, nás povedie von z krízy, a pomôže európskemu priemyslu, aby sa dostalo späť na svoju správnu koľaj a pomôže malým a stredným podnikom, pretože tí sú tým správnym miestom, kde sa tvoria nové pracovné miesta, kde teda je aj najdôležitejší ten sociálny aspekt prekonania finančnej a ekonomickej krízy. A týmto pomôžeme vlastne konjunktúre v Európskej únii post v krízovej fáze. Ďakujem pekne, pán Predseda, predseda, ďakujem pekne, pán komisár Tajany. Teraz dáme č, e, slovo rečníkom za politické skupiny. Najprv pán Bencen za EPP. Tak, herr Forman. first, tak komisár Tajani. Vážený pán predseda, veľmi pekne ďakujem pánovi komisárovi za to, čo nám tu predstavil. Tento problém sme dali na program, pretože je to podľa nás oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek. Predtým sme sa sústredili na financovanie malých a stredných podnikov v Európskej únii. Bez pochyby sú malé a stredné podniky diskriminované, pokiaľ ide o prístup na vnútorný trh. A to je takisto prekážka, pokiaľ ide o rast týchto podnikov a takisto je prekážka preto, aby vznikali nové podniky a mohli vznikať nové podniky. A to sa ešte zvýznamnilo toto krízou, ktorú tu máme. Čiže vidíme to ešte jasnejšie. Je dosť ťažké nájsť dostačujúce finančné prostriedky zo strany bank na to, aby tu bola určitá podpora. Banky sú dosť závislé od toho, aké tu je financovanie. Sme skutočne závislí od bank, oveľa viac ako v Amerika. Preto je veľmi dôležité, aby sme implementovali opatrenie Basel 3 a musíme pracovať v tejto oblasti efektívnejšie ako doteraz. Ale to znamená aj oveľa väčšie ťažkosti pokiaľ ide o um, rizikovú, rizikový, rizikovú participáciu, stále väčšie množstvo kapitálu, ktoré banky dávajú k dispozícii, eh, predstavuje určité riziko, pokiaľ ide o mm, premádnené šance malých stredných podnikov a to znamená, že týmto vlastne prichádzame aj o pracovné príležitosti. Európska únia musí byť viac konkurencieschopná. Preto musíme posilniť tie, finančné, finan, tie nástroje financovania, ktoré podporujú a rozvoj a ďalšiu udržateľnosť malých a stredných podnikov. A preto by som apeloval na to, aby sme sa v tejto oblasti ešte viac a intenzívnejšie zasadzovali, aby sme skutočne pre malé a stredné podniky e, podporili ich programy, ktoré majú a ktoré by mohli prispieť k tomu, aby sa situácia zlepšila. Tieto programy už poznáme, poznáme aj štruktúrálne fondy, ktoré to financujú. A preto je skutočne veľmi dôležité, aby sme jasne povedali, že parlament v nasledujúcich mesiacoch sa bude na túto otázku prísne sústrediť. Teraz si vypočujeme Edith Herzog za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár dnes budem hovoriť svojom materinskom jazyku, tak ako aj predstaviteľka rady, tak aby ma rozumeli aj malé a stredné podniky, ktorý, a ktorých predstaviteľe ma počúvajú doma. Máme tu určité ciele a tieto sú konkrétne. Máme pomôcť malým a stredným podnikom na, k tomu, aby sa dostali na európsky trh, pokiaľ ide o ich inovatívne produkty. Mali sme tu aj druhý cieľ na to, aby sme redukovali ich náklady tým, že zredukujeme byrokraciu a potom to je skutočne veľmi dobrý, veľmi dobrý príklad tejto smernice o službách. A tretí, tretie význam to bol, aby tým tieto finančné e, inštrumenty, skutočne nástroje skutočne pomohli, aby boli dostupné pre tieto malé a stredné podniky. V rámci Európskej únie malé a stredné podniky predstavujú tretinu e, hrubého domáceho produktu. Ak sa na to pozriete z tohto zorného uhla, tak si myslím, že by sme si mali uvedomiť, že prispievajú tretinou do európskeho rozpočtu. Takže pozrieme sa na európsky rozpočet. Aký podiel dostávajú malé a stredné podniky z európskeho rozpočtu? Nemôžem byť jednoducho spokojní s tým, ako tú situáciu máme. Až do konca roku 2010 eh, sme mali 100 tisíc eh, malých stredných podnikov, ktoré dostali podporu z, v rámci štrukturálnych fondov, ale keď si zoberieme množstvo týchto malých a stredných podnikov, tak je to jednoducho málo finančných preskúmov. Až 23 miliónov malých a stredných podnikov, tak je to málo. Začal sme zmobilizovali 1,3 miliardy eur uh, kapitálu. Ale ak si zoberieme do úvahy, že tu máme skutočne 23 miliónov malých a stredných podnikov, tak je to veľmi málo pán komisár, musíme zlepšiť túto situáciu. Európska únia potrebuje návrh, ktorý by umožnil týmto malým a stredným podnikom, aby flexibilnejšie využívali finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii z týchto nástrojov. Musíme podporiť členské štáty v tom, aby skutočne urobili určité kroky smerom vpred, nielen aby hovorili, aby nevyjadrovali svoju podporu slovami. Musia niečo urobiť. Pán komisár, v mene piatich politických skupín by som sa vás chcela spýtať. My sme vám poslali list. Prosím vás, nezabúdajte na malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky sú tie podniky, ktoré sa nachádzajú momentálne v tej najťažšej situácii, pokiaľ ide o e, úsporné opatrenia, ktoré boli iniciované. A práve tieto malé a stredné podniky vytvárajú pracovné podmienky pre zamestnanosť. Teraz pán Schmidt za liberálov a demokratov. Má dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán e, komisár, vy určite máte dobré dôvody byť ambiciózny pretože e, spoločne e, čelíme veľkej e, výzve. Naozaj sú tu tie, je tu tých 28 miliónov majstredných podnikov a tie predstavujú 99% celkového počtu podnikov v Európe vôbec. Častokrát hovoríme, že majstredné podniky sú v srdci nášho hospodárstva, ale to neznamená, že tie by nemali sa ďalej rozvíjať. Takže potrebujú k dispozícii financie, aby mohli takýmto spôsobom sa rozvíjať, aby e, mohli e, využívať tie finančné možnosti, ktoré sú k dispozícii, aby e, takisto mohli lepšie využívať aj štrukturálne fondy. Ako povedal pán Benson, a myslím si to aj ja, máme tu v parlamente všelijaké nariadenia, predpisy, ktoré sa prijímajú, pokiaľ ide o finančný trh, mnohé z nich sú aj potrebné, ale častokrát to zvyšuje náklady e, toho, aby e, podniky získavali e, pôžičke. Treba si na to spomenúť vždy, keď nejakú legislatívu prijímame, aby sme si uvedomili teda, čo z toho vyplýva, aké náklady pre naše firmy. Potom, pokiaľ ide o Eh, tú jednoduchosť, flexibilnosť, ktorú ste, pán komisár, spomenuli, aby teda takéto vlastnosti eh, mali európske programy, aby tam nebola nadmerná, nadmerná eh, byrokracia. To je v poriadku, ale povedzte úprimne, pán komisár, myslíte si, že to je naozaj niečo, e, čo si malé stredné podniky aj zamestnanci myslia, že naozaj EÚ aj robí. Nie je to náhodou naopak, že práve že zvyšujeme tú byrokraciu. Ja si myslím, že bude potrebná veľká zmena e, vôbec nášho uvažovania o tejto téme. Áno, viac ako 20 miliónov malých stredných podnikov v Európe, ale aj viac ako 20 miliónov nezamestnaných. Viete, čo sa zvyšuje? E, marginalizácia, chudoba, exklúzia, vyčlenovanie ľudí do spoločnosti. A pokiaľ to máme vyriešiť, tak my, takisto aj komisia, musíme konať eh, hm, hmatateľným spôsobom, tak aby tieto malé stredné podniky dostali financie, pretože to práve tie malé stredné podniky, ktoré vytvárajú nové pracovné eh, príležitosti. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu ECR pán poslanec Čarnecký, nech sa páči. Pán predsedajúci, szanowni państwo. Ďakujem pekne. Eh, pán predsedajúci, dámy a páni, hovoríme o sektore ekonomiky, ktorý e, má e, kľúčovú e, dôležitosť. Pretože práve malé a stredné podniky poskytujú najväčší počet pracovných príležitostí v EU, Keď toto zráta dokopy oveľa viac ako pracovné príležitosti zo strany veľkých podnikov. Častokrát ide o mm, rodinné firmy, a sú to práve tieto, ktoré najviac e, doplácajú na finančnú krízu. Poviem dokonca ešte niečo ďalšie. Sociálne náklady spojené e, s oslabovaním tohto sektoru sú e, veľmi výrazné, veľmi dôležité. Samozrejme, tie veľké nadnárodné firmy, tie lobby si oveľa efektívnejším spôsobom ochránia svoje záujmy, ale treba pamätať aj na tieto malé stredné podniky. Tých by sme mali chrániť my. Ak budeme ich chrániť, budeme chrániť našich e, e, daňovníkov a našich občanov. Ešte chcem povedať jednu vec. Členské štáty EÚ by nemali vyniť zo všetkého alebo za všetko iba EÚ. Súhlasím s tým, čo povedal pani Hercog. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej za skupinu EFD poslanec Morganti. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, milí kolegovia, za posledných e, pár e, rokov sme tu mali tú ekonomickú a finančnú krízu a situácia pre malé stredné podniky je čoraz komplikovanejšia. Pokiaľ ide teda o pôžičky v našom finančnom programe na roky 2007-2013 sme e, mali veľké nedostatky, pokiaľ ide o e, e, aj, aj prostriedky, aj pokrytie. tam proste príliš veľa byrokracia, tým pádom malé stredné podniky trpia. Treba pravidla zjednodušiť, najmä pre tie najmenšie podniky. Treba e, zvažiť e, vytvorenie nejakého one-stop shopu pre prístup k európskym financiám, treba pozbudiť e, využívanie nových nástrojov financovania bez toho, aby tam sa vyžadovali nejaké príliš silné záruky a mali by sme sa špecificky e, sústrediť na e, firmy z, vysokých, z sektoru vysokých technológií alebo ktoré sú vysoko inovatívne. Takisto by sme mali čo možno najviac uľahčiť malým e, firmám, ktoré v Európe e, zamestnávajú až 100 miliónov ľudí, celkové ich fungovanie. Ďakujem. Ďalej pán poslanec Stojanov, nezaradený, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa pridám ku kolegom, ktorí sa vyjadrovali k téme malých a stredných podnikov. Súhlasím s tým, čo tu doteraz e, zaznelo. Malé a stredné podniky sú naozaj tie, ktoré najviac e, trpia ekonomickou a finančnou krízou. Súhlasím s pánom Čarneckým, ktorý povedal, že častokrát ide o rodinné podniky, malé firmy a e, vlastne poskytujú živobytie členom e, rodiny. Ak máte e, veľkú firmu, veľkú korporáciu, na tú doláhne finančná kríza, tak to doláhnutie častokrát iba zníži maržu zisku, ale keď doláhne na malú firmu, tak zrazu títo ľudia vlastne prídu svoje celé živobytie, nemajú čo jesť. Som teda presvedčený, že tie zmeny a tie pozmeňovacie návrhy treba veľmi opatrne navrhovať. E, lavica aj pravica sa politicky vyjadrila a ich pozmeňovacie návrhy by mohli mať aj negatívne e, dôsledky. Bankové záruky nestačia. Myslím si, že aj bankový sektor by mal byť e, viac regulovaný a tým pádom poskytovať viac peňazí malým a stredným podnikom. Myslím si, že malé podniky nikdy nebudú môcť e, byť rovnoprávne voči tým veľkým firmám. My sme sa mali snažiť zvýšiť ich konkurenceschopnosť, pretože keď prídu tie veľké firmy, aby mali schopnosť reagovať. Ďalej, e, poslanec Rubich. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Najprv by som sa chcel poďakovať pánovi Bensonovi pretože práve tento program je pilierom pre podnikateľov, pre sféru podnikateľov a, fin- a pre financovanie týchto programov. Takisto aj programy ako a Jasmír a Erasmus pre mladých podnikateľov majú zvláštny význam a umožňujú jednoducho spoznanie trhov. Pokiaľ ide o pani Hercogovú, tam by som sa chcel poďakovať za to, že sa zasadila pre EIF, čiže pre Európsky investičný fond a že jednoducho žiadala aj navýšenie a podporila navýšenie finančných prostriedkov do tohto fondu. Ale zároveň by som chcel požiadať pána komisára, že pokiaľ ide o ciele stratégie 2020, by sme jednoducho pri malých a stredných podnikoch mali e, dosiahnuť 20-percentné kapitálový podiel jednotlivých podnikov. Robíme to tak pri bankách a myslím si, že by to bolo dobré aj pre túto oblasť. A zároveň by som ešte chcel povedať, že zdaňovanie zisku by malo fungovať. Takže tie peniaze, ktoré sa získajú, tak tie by mali byť do vlastného kapitálu stanovené vtedy, teda až po zdanení. A ešte jeden bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležité, pokiaľ ide o odpisy, možnosť odpisov, nemali by sme to mať pod 5000 eur. Myslím si, že pokiaľ ide o zisk, tak 5000 eur je tá hranica, až na základe ktorej by mal byť stanované, potom by mohli byť stanované tieto e, odpisy. A myslím si, že to je dobré, mm, to je myslím si, že dobré kritérium pre získavanie rizikového kapitálu. Ďakujem pekne, pán Rojvík. Teraz dostane slovo pán Kutáš. Ďakujem pekne, pán predseda. Musíme si to celé správne premyslieť a musíme zhodnotiť európske princípy, ktoré máme k dispozícii. Máme dve tretiny pracovných miest Európskej únie, ktoré vytvárajú práve malé a stredné podniky. Na základe týchto podmienok, ktoré stanovila kríza, je prístup k prístup malých a stredných podnikov k týmto finančným nástrojom dosť ťažký. Banky nie sú veľmi e, nadklonené podporovať ich činnosť. Musíme tento prístup k financovaniu zlepšiť Máme tu určité ťažkosti, ktoré súvisia s informáciami, pokiaľ ide o možnosti, ako sa dostať k týmto finančným prostriedkom. Máme tu určitý nedostatok administratívnych zručností na to, aby sa tento prístup k peniazom podnikatelia dostali. Od roku 2014 do roku 2020 budeme pravdepodobne musieť vytvoriť väčšiu transparentnosť medzi bankami a podnikmi na to, aby sme vytvorili lepšiu informovanosť ohľadne tých platform, ktoré máme k dispozícii, na to, aby sme e, jednoducho sprístupnili informácie o možnostiach pôžičiek. Európska kreditná banka musí podporovať musí podporovať malé a stredné podniky, musí ich jednoducho podporovať tak na lokálnej, ako aj národnej úrovni a musí sa jednoducho zlepšiť prístup týmto finančným prostriedkom. Teraz zostane slovo pani Gardini. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. vážny pán komisár, vážení kolegovia, myslím, že je veľmi dôležité, aby sme posilnili podporu malým a stredným podnikom na európskej úrovni. Domnievam sa, že zohrievajú významnú úlohu v sociálnej, ale aj ekonomickej sfére našej spoločnosti. Sú doslova hrdinami ekonomickej obnovy za posledných e, niekoľko desaťročí sa ich počet e, zviacnásobil v mnohých členských štátoch. Vytvárajú mnoho pracovných miest, e, odhaduje sa, že viac ako 9 miliónov v celej Európskej únii. A práve kvôli tomuto rastu v období krízy stratili tretinu týchto pracovných miest a preto musíme poskytnúť nejakú praktickú podporu týmto malým a stredným podnikom aby sme im poskytli možnosť e, vytvárať nové pracovné miesta, podporovať zamestnanosť, pretože toto bude prospešné pre celú spoločnosť. Isté, že sú tu niektoré zásadné body, ktoré nám nesmú uniknúť a je to dôležité najmä pre podnikateľov. 18 malých a stredných podnikov e, nedostalo pôžičky, ktoré žiadali minulý rok predtým, to bolo iba 12 To sú údaje z Európskej centrálnej banky. Teda potrebujeme zjednodušenie administratívnych podpisov, pod, postupov a taktiež e, e, tieto opatrenia musia byť súčasťou legislatívy Small Business Act, e, ktorej e, revidovaná podoba sa bude e, očakávať budúci týždeň z pera komisára Tajaniho. Musíme si uvedomiť, že malé stredné podniky nesú na sebe potenciál obrovského rastu a rozvoja. Musíme vytvoriť taký systém malých požičiek, ktorý bude prospešný pre tieto malé stredné podniky. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Táler na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, ja by som rád sa pripojil k chvále a musím povedať, že politika v oblasti hospodárskej obnovy musí mať na pamäti predovšetkým malé a stredné podniky, pretože oni vytvárajú viac ako 100 miliónov pracovných miest v Európskej únii. Aký je najväčší nedostatok eh, alebo výhrada malých stredných podnikov v Európe? Nesmieme prehliadať ich hlas, eh, keď hovoríme o tejto téme. Je tu nedostatok finančnej disciplíny a taktiež eh, sa oneskorujú o 190 alebo 200 dní v platbách eh, eh, nie sú schopné držať krok s týmto tempom. V Európskej únii sme schválili novú legislatívu v tejto oblasti a Teraz je na členských štátoch, aby boli disciplinovanejšie a práve tu začína všetko ďalšie úsilie. Musíme aplikovať postup z hora dole. Mnoho malých a stredných podnikov by sa nemuselo potýkať s týmito problémami, ak by mali k dispozícii platby, na ktoré majú nárok. Banky okrem toho nesplňajú svoju úlohu a preto náš hospodársky rast v Európskej únii nie je tak vysoký, ako by mohol byť. Opatrenia komisie, ktoré podporuje aj komisár Tajány, by sa mali sústreďovať predovšetkým na malé a stredné podniky. Teraz nadišiel čas na splnenie odporúčaní eh, malých a stredných podnikov. Ďakujeme pekne. Teraz pán Kelly. Ďakujem pekne. Myslím, že toto je veľmi pozitívne popoludnie pre celý Európsky parlament a celú Európsku úniu z hľadiska tém, o ktorých hovoríme. Bude to mať obrovský vplyv na skutočné hospodárstvo. Hovorili sme o smernici a službách, e, ďalej o patentových otázkach a teraz o nových nástrojoch na podporu malých stredných podnikov. Ako to už zaznelo, malé stredné podniky sú zásadné pre našu ekonomiku. Každé, ak by každý malý a stredný podnik vytvoril jedno pracovné miesto navyše, tak by úplne zanikla nezamestnanosť. Vytváranie pracovných miest by nebolo tak komplikované pre tieto malé stredné podniky, ak by mali k dispozícii požičky, ale členské štáty nie sú schopné poskytovať tieto požičky. Teraz musíme sústredovať práve na tých ľudí, ktorí potrebujú tieto požičky v Irsku napríklad minulý týždeň jedna firma žiadala o 4 tisíc eur pošičku v takejto výške a nedostala ju. Um, teda skutočne situácia je veľmi vážna, aj napriek tomu, že Európska centrálna banka už prijala isté opatrenia, kapitalizovala e, svoje zisky, ale to nestačí. Máme tu obrovské moto, ktoré znie, e, že sú banky, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. Musíme si uvedomiť, že taktiež druhé moto je v platnosti a síce e, malé stredné podniky, ktoré sú príliš dôležité na to, aby sme im neposkytli úvery. Každá jedna takáto malá firma by mohla vytvoriť nové pracovné miesto a vďaka tomu by sme sa dostali z hospodárskej krízy. Myslím, že to nie je príliš nereálna požiadavka. Tým, že budeme hovoriť o nových nástrojoch na podporu malých stredných podnikov, celkom iste sa budeme uberať správnym smerom. Ďakujem pekne. You, Ďakujeme, pán Kelly. Teraz prejdeme k spontánnej časti rozpravy a dávam hneď slovo pani Basesku sprijinirea imm urilor i antreprenorilor Ďakujem pekne. Podpora malých a stredných podnikov a podnikateľov je riešením, možným riešením finančnej a hospodárskej krízy. Prísom na jednotný trh a zlepšenie dodržiavania legislatívy Small Business Act by sa mali stať národnou prioritou, ale aj prioritou celej Európskej únie. Zrada by som počiarkla, že súčasné opatrenia neodstránili všetky prekážky v rozvoji malých a stredných podnikov. Tisíce podnikov čakajú na pozitívne opatrenia z pera komisie. Ďalším pozitívnym aspektom by bolo rozvíjanie nezávislých finančných zdrojov. Musíme byť iniciatívni a navýšiť možnosti prístup na kapitálové trhy pre tieto malé a stredné podniky, aby mali optimálnejšie podmienky investori. Mali by sme tiež podporovať rozsiahlejšie financovanie inovatívnych firiem. Rumunská vláda sa práve chystá schváliť program na podporu rastu najmenších firiem a tiež chce podporiť mladých podnikateľov. podnikateľov. Toto je súčasťou balíčka vládnych opatrení, ktoré sú zamerané na stimuláciu podnikateľského prostredia v Rumunsku. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Balčitis. Ďakujem. Vážený pán komisár, založenie malých a stredných podnikov ešte stále zostáva veľkých problémov. Nezávisle od opatrení, ktoré sa prijímajú podnik, podmienky v tomto sektore sú kritické aj dnes. Videli sme správu o dozore bank, ktorá analyzovala e, rozloženie kreditu v investičných bankách v štyroch členských krajinách a táto správa hovorí, že doteraz úvery, bankové úvery slúžili iba bankám samotných. 15 miliard eur bolo venovaných, bolo teda vyčlenených na dvoročné obdobie a prostriedky boli získané z bank, avšak otázka úverov a ich podmienok sa sprísnila pre malé a stredné podniky a myslím, že táto situácia ukazuje, že v tejto oblasti potrebujeme oveľa silnejšiu kontrolu bankového sektora a lepšiu pomoc Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za príležitosť, že môžem hovoriť v tejto téme. Mali by sme podporovať e, malé a stredné podniky. Ich financovanie je veľmi jasné, že náklady a disponibilita úverov zostáva najväčšou výzvou, ktorým sektor malých a stredných podnikov v Európe a aj v mojej krajine v Irsku čelí. Mnohé životaschopné podniky majú aj naďalej problémy e, v získavaní dostupných úverov od bank. Je to nepriateľné, môžem hovoriť za svoju vlastnú krajinu, majúc na mysli, že podpora ktorú dostávajú tieto podniky v mojej krajine. Teda toto je motor rastu nášho hospodárstva. Je to súkromný sektor, ktorý vytvára pracovné miesta. Všetko, čo robíme, komisia, parlament a rada, je, že vytvárať ekonomickú atmosféru prospešnú pre investície. V tom musíme pokračovať. Som rád, že komisia ukázala flexibilitu a že prístup ku kapitálu by nemal byť taký zložitý ale je to vlastne nadviazanie na vyhlásenie predsedu komisie o stave únie a musíme úzko kontrolovať, čo sa deje, pretože keď predseda hovorí, že budeme mať ročnú úsporu 8 miliard eur eh, pre európske firmy, tak musíme zabezpečiť, aby mali sme tieto firmy, pretože oni sú ľudia, ktorí vytvárajú pracovné miesta a toto má prvoradú prioritu. Ďakujem pekne, pán Gallagher, a teraz pani Figueredo. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia mnohých eh, malých a podnikov v Európskej únie je dramatická. Kríza a nová neoliberálna politika mala na ne veľmi negatívny dopad. V Portugalsku Desiatky tisícov malých a stredných rodinných podnikov eh, v mnohých eh, priemyselných sektoroch, obchodoch, teda obchody, služby, um, skrachovali. Je to spojené s chudobou a s, neza- s nezamestnanosťou. Komunitárna politika má posilniť hospodársky rozvoj eh, v regiónoch a vytvárať pracovné miesta. Nie je tomu tak. Potrebujeme teda zvrat v tejto politike, aby sme poskytli skutočnú podporu malým a stredným firmám. Potrebujeme zdôrazniť e, to, že finančný sektor musí sprístupniť úvery pre malé a stredné podniky e, v primeranom objeme. Pán Melcer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, e, za chválu voči opatrení malých stredných podnikov v oblasti eh, podpory hospodárstva a vytvárania pracovných miest, eh, to je všetko správne, pretože toto je riešenie krízy. Zároveň eh, tie isté firmy už celé 10 ročia sa musia potýkať s byrokratickými prekážkami a musia čeliť znevýhodňovaniu. Tento dokument Eh, ktorý obsahuje rôzne iniciatívy, ktoré sú v platnosti niekoľko rokov, ale v praxi nepomáhajú malým podnikom. Teraz je v platnosti eh, systém Bazilej 3, ktorý eh, dúfajme prinesie nové možnosti. Potrebujeme inovácie, ale na to sú potrebné peniaze a výskum, tak aby malé stredné podniky mali lepší podiel z financií, ktoré sa delia na úrovni Európskej únie, musia mať zjednodušený postup administratívy žiadania o tieto prostriedky. A práve Aplikácia v praxi týchto opatrení nie je e, jednoduchá, pretože je tam príliš mnoho prekážok a nezrozumiteľných miest. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Luen. Mulțumesc, domnule domnule președinte, comisar. după cum știți, în România IMM-urile se confruntă cu probleme mai mult sau mai puțin similare celor. Ako viete, pán predseda, malé a stredné podniky v Rumunsku čelia rovnakým problémom ako tie, ktoré sa týkajú iných problémov, iných krajín kvôli kríze. Uh, a tieto aspekty, ktoré sa týkajú možnosti navyšovania prístupu týchto firiem k finančným prostriedkom prostredníctvom nových nástrojov, zvlášť teda ide o tie, ktoré sú určené na výskum a inovácie, to je veľmi dôležité. Myslím, že je dôležité, aby sme mali lepší prístup k informáciám, eh, ktoré sú kvalitné a ku kompetentným službám. V septembri zástupca Európskej komisie povedal, že v roku 2011 budeme mať platformu e, elektronického vzdelávania, ktorá bude určená pre malé a stredné podniky. No a toto by malo navýšiť prístup malých a stredných podnikov k projektom rozvoja a výskumu a k využívaniu ich e, výsledkov. Tým, že to bude personalizované, budú tam informácie robené na mieru a bude tam lepšia komunikácia. Tiež e, to pomôže manažérom v týchto podnikoch lepšie chápať e, a zlepšovať prístup k finančným investíciám. E, ďakujem, pán Kolino. Pán predseda, kolegovia. Pozorne som sledoval to, čo povedal pán komisár Tajany, pretože zdôraznil ten najdôležitejší problém, ktoré majú malé a stredné podniky, e, produkčné modely a teda aj sociálne modely. To je dôležité, keď riešime nezamestnanosť. Súčasná hospodárska kríza je štrukturálnou krízou. A nie je to krátkodobá otázka je to spojené s globalizáciou. 99 európskeho priemyslu je mm, zložené z malých a stredných podnikov a a mm, tým, že potrebujeme viac informácií, eh, jednoduchší prístup k úverom a zníženie administratívneho bremena, aby sme eh, sprístupnili európske zdroje rýchlejšie aby sa tieto lepšie využívali. Potrebujeme väčšiu pružnosť, viac zdrojov v inováciách a vo výskume. Nové usmernenia pre komisiu by mali byť jasnejšie a pochopiteľnejšie. Takže malé a stredné podniky získajú rýchlejšie prístup k informáciám, ktoré potrebujú v čase krízy si nemôžeme dovoliť, aby malé a stredné podniky e, za to všetko zaplatili. Zatiaľ, čo ostatní si zvyšujú svoje aktíva. Je dôležité, aby sme zabezpečili to, že e, nové programy, e, ktoré komisia príjma, zobrú do úvahy tieto otázky. Teda musia tu byť primerané nástroje, aby sme dosiahli stanovené ciele.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 počiarknúť skutočnosť, že prekážky, ktoré stoja v ceste rozvoja malých a stredných podnikov, e, ešte neboli odstránené. A preto som presvedčená, že je potrebné zlepšiť e, stratégie, plány a programy Európskej komisie, pretože 23 miliónov európskych malých a stredných podnikov očakáva pozitívne kroky, podobne ako tie, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, Eh, omeškania platieb, eh, prístup k odbornému vzdelávaniu, podporu podnikavosti, zlepšenie eh, daňových politík a podobne. Je potrebné nájsť spôsob, ako sa dostať z finančnej krízy tým, že budeme využívať najmä malé a stredné podniky, že budeme využívať možnosť jednotného trhu a finančné nástroje a rovnako toto by malo byť všetko európskou prioritou predseda a je tu žiadosť od pána Sekerského o minutové vystúpenie? Áno. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predpokladmi pre úspešnú politiku voči malým stredným podnikom spočívajú v dobre funkciu, fungujúcom vnútornom trhu. Dobrá výmena tovarov bez prekážok, to znamená, aby každý mal prístup na trh ale zároveň musia byť podniky pripravené na vyššiu konkurenciu. Vstup na tento trh musí e, znamenať, že musí byť e, spravodlivý prístup všetkým malým a stredným podnikom a to si vyžaduje, aby e, členské štáty prestali chrániť svoje vlastné odvetvia. Neustále hovoríme o tom, aké dôležité je podporovať eh, výmenu tovarov na európskej úrovni, aby sme zabezpečili stabilitu na európskej úrovni, vytvárali rast a tiež podporovali fungovanie podnikov. Zároveň nesmieme zabúdať na to, že malé a stredné podniky veľmi výrazne prispievajú k životnej úrovni eh, zamestnaných. Eh, často sú to rodinné podniky. Možno trošku oneskorene reagujú na krízu, ale to neznamená, že by nemali byť podporovaní hospodárskou politikou Európskej únie. Teda musíme posilniť tieto opatrenia z našej strany. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne a pán komisár, teraz je čas, aby ste reagovali na tieto otázky. Ďakujem pán predseda. Mne sa zdá, že dnešná večerná rozprava ktorej sme tu boli svetkami a ako je to vlastne uvedené v tom uznesení, potvrdzuje, že sme v harmonii, teda že vôľa parlamentu a vôľa Európskej komisie sú v súlade, pretože obe strany zdôrazňujú dôležitosť dobrej ekonomickej politiky alebo hospodárskej politiky a na prospech malých a stredných podnikov, pretože malé a stredné podniky predstavujú tú kostru našej ekonomiky. Európska komisia sa maximálne snaží o to, aby e, svoje politické rozhodnutie previedla alebo pretavila do činov a, vďaka podpore parlamentu a práve vďaka podpore parlamentu sme mohli prijať smernicu o omeškaných platbách, teda to už aj rada prijala, čo je tiež dôležité pre malé a stredné podniky, pretože e, v súčasnosti vyvíjame tlak na členské štáty, aby transponovali túto smernicu do svojej vnútroštátnej legislatívy a veľký počet členských štátok tak už e, učinil. A ja teda verím, že členské štáty budú pracovať rovnako usilovne na e, realizácii nástrojov, ktoré zlepšujú prístup malých a stredných podnikov k financovaniu a takisto e, povzbudzujú investície do inovácií a vývoja. A myslím si, že Vďaka týmto opatreniam sa do obehu dostane približne 180 miliard eur. 23. februára sa v rámci komisie príjme aktualizácia Small Business Act a pôjde o veľmi dôležité zmeny, e, napríklad jednotné obslužné miesto pre malé stredné podniky a podobne. A komisia predloží ešte ďalšie návrhy, námety e, na zváženie členským štátom a vyzve tak členské štáty, ako aj e, jednotlivé úrovne, napríklad samozprávne celky, aby ustanovili osobu, ktorá bude práve zodpovedná za a malé a stredné podniky za Európsku komisiu. Tu bude Daniel Kajacha, ktorý je námestníkom generálneho riaditeľa, ktorý má na starosti preverovanie uplatňovania Small Business Act a ktorý bude vlastne takým referenčným kontaktným miestom pre malé a stredné podniky v rámci Európskej komisie, ktorý bude mať taktiež na starosti kontrolu uplatňovania toho, o čom som hovoril, čo bude teda prijaté 23. februára. A chceme, aby to bolo za účasti všetkých členských štátov a ďalších e, orgánov, ktoré majú legislatívne právomoci. Taktiež sa to hovorilo dosť obšírne o otázke prístupu k úverov. Ako som povedal, bola prijatá smernica o omeškaných platbách a pokiaľ ide o prístup k úverom, to je presne to, po čom volajú malé stredné podniky. A tieto veci je možné zlepšiť, ak sa budeme zaoberať aj vzťahmi medzi komerčnými bankami a malými a strednými podnikmi, ale taktiež e, vzťahom Európskej centrálnej banky a komerčných baniek, bank. Je potrebné, aby sme e, odblokovali úzke miesta, ktoré, musím povedať, stále ešte v tomto systéme existujú aj vďaka krízi, kríze, aj vďaka pretrvávajúcim dôsledkom krízy. Je potrebné odblokovať tých e, 30 miliard, ktoré tak povediať, uviaznutých v systéme v prospech malých a stredných podnikov, pretože mm, ono, ten proces presunu týchto prostriedkov z úrovne ECB na e, komerčné banky bol sám o sebe dosť e, zložitý a rovnako zložitý, ak nezložitejší, zdá sa je proces e, presunu týchto prostriedkov zo strany, Euró- zo strany komerčných bank a malým a stredným podnikom. To znamená, my budeme sa zaujímať veľmi intenzívne o to, ako je nakladané s tými zdrojmi, ktoré dostali komerčné banky od Európskej centrálnej banky a ktoré sú určené práve na financovanie malých a stredných podnikov. Samozrejme, pracujeme ešte aj na ďalších opatreniach, veľmi konkrétnych, napríklad nariadenie e, REACH, ktoré je veľmi významný, e, veľmi technický, ale veľmi dôležitý predpis a vykonávacie predpisy sú e, rovnako e, veľmi dôležité. Boli preložené do všetkých úradných jazykoch jazykov EÚ a to je tiež pre malé a stredné podniky dôležité, pretože si nemusia najímať expertov, lingvistov alebo chemikov a majú to všetko vo svojom jazyku k dispozícii. Taktiež sa zjednodušil proces registrácie a rovnako sa snažíme prijať ďalšie opatrenia v snahe zjednodušiť podmienky pre pôsobenie malých a stredných podnikov. Vďaka zákonu alebo vďaka legislatíve o malých podnikoch e, sa nám podarí, dúfam, ešte viac uplatniť tieto zjednodušenia a komisia takisto prijala strategický dokument o priemyselnej politike, v ktorom sa zaoberá dôsledkami na konkurencieschopnosť e, dôsledkami prijaté legislatívy, existujúce legislatíve na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Musím poďakovať pánovi Rubikovi a ďalším za podporu Európskeho parlamentu, pretože on a jeho kolegovia z Európskeho parlamentu boli veľmi e, zainteresovaní toho, do toho, aby boli spomenuté finančné prostriedky uvoľnené v prospech malých a stredných podnikov. Garantujem vám, že komisia sa tomu bude venovať, komisia a ja osobne a pri všetkých príležitostiach, e, kedy som mal možnosť diskutovať o e, malých a stredných podnikoch, som si to považoval za prioritu a tak hodlám činiť aj do budúcna. V záujme toho, aby byrokratické bariéry, prístup k úverom a takisto aj politika podpory malých a stredných podnikov boli základnými charakteristikami činnosti komisára zodpovedného za oblasť podnikania a podnikov až do konca, do konca jeho funkčného obdobie. A podpora Európskeho parlamentu je pre mňa veľmi zásadná, ako som už povedal na úvod môjho vystúpenia. Ehm, naše záujmy sú synchronné a zladené. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Takže, rozprava o financovaní malých stredných podnikov je ukončená. Hlasovanie bude v stredu. Túto stredu o 12.00.